aby e, som mohol tu v parlamente e, privítať jeho veličenstvo holandského kráľa. Poprosím o rešpekt tohto krátkeho prerušenia. Sa Majesté le roi des Pays-Bas, Willem Alexander. Jeho veličenstvo holandský král Wilhelm Alexander. Dank. Ďakujem pekne. Zaujmite eh, prosím miesto. Pre Európsky parlament je veľkou cťou eh, jeho veličenstvo dnes vás tu uvítať. Je dobrou tradíciou a pre nás je veľkou cťou, že počas predsedníctva navštíví najvyšší predstaviteľ danej krajiny eh, Európsky parlament a prehovorí k nemu. Ďakujeme vám, že sa držíte tejto tradície Nie ste prvým najvyšším predstaviteľom Holandska, ktorý tu hovorí, ale ste prvým kráľom Holandska, ktorý hovorí v Európskom parlamente. Pripomeňme si bývalé predsedníctva Holandska, e, prejav kráľovnej Beatrix, jej mat- matky tu v parlamente a veľmi sa tešíme, že sa držíme tejto tradície. E, Európsky parlament a holandské predsedníctvo pracujú v naozaj turbulentných časoch e, v úzkej spolupráci. Preto vám ďakujeme, e, veličenstvo, že práve v takýchto chvíľach ste prišli za nami. Tešíme sa na váš prejav. Jeho veličenstvo, máte slovo. Vážený pán predseda, dámy a páni poslanci Európskeho parlamentu, pre mňa je to čosi výnimočné počas holandského predsedníctva Rady Európskej únie byť tu uprostred medzi vami. Vy zastupujete občanov únie na európskej úrovni, vaše želania a očakávania, ale aj vaše obavy a váš strach. E, ich strach, ideály, nádeje, e, sklamania ich hnev. Všetko, čo hýbe e, európskym voličom, sa tu zbieha a možno to tu vysloviť. Máte dôležitú úlohu, úlohu ťažkú práve teraz. Európou vanie veľmi chladný vzduch. Mnohé z toho, čo je blízke našemu, nám, našemu európskemu srdcu, je pod tlakom. Pred dvoma mesiacmi bolo toto mesto cieľom extrémistických útokov. Pritom zahynulo 32 e, ľudí z rôznych krajín. Dnes si pripomíname utrpenie a bolesť e, pozostalých e, i všetkých, trápenie všetkých tých zranených, ktorí bojujú o to, aby zostali pri živote. E, zasiahlo sa mesto, kde sa zbiehajú všetky európske nitky, rovnako ako minulý rok Paríž, ako i mnohé ďalšie me- mesta e, v e, okolitých regiónoch Ankara, Alepo, Bejrút, Bagdad, Sus, Lahor. Násilie sa dotýka života miliónov ľudí v okolí Európy. Celé spoločnosti sú v problémoch Mnohí sú bezradní a sú nutení utekať. To si žiada veľké obete od krajín, ktoré prijímajú najväčšie skupiny utečencov. Libanon, e, Jordánsko, Turecko a množstvo krajín v Afrike. Aj členské krajiny Európskej únie e, cítia následky utečeneckej krízy, niektoré viac, niektoré menej sociálna zaťažiteľnosť členských krajín a solidarita vo vnútri únie, únie sú e, Skú ťažko skúšané. Ľudia potrebujú e, ochranu, potrebujú miesto, kde sa budú cítiť naozaj doma. Alebo ako povedal nemecký filozof Rüdiger Safransky, môžeme globálne komunikovať a cestovať, nemôžeme ale v globálnom priestore bývať. Bývať môžeme len tu alebo tam. je dôležité, je potrebné túto ľudskú túžbu po vlastnom mieste neustále si pripomínať. Pre mnohých Európanov je vlastná krajina dôležitým fixným bodom so svojimi dejinami, tradíciami a, a zvykmi. I aj pre 17 miliónov obyvateľov európskej e, časti e, Holandského kráľovstva. Holandiania e, majú radi svoju krajinu, vážia si dedičstvo Erasma, Huga Grotia, Spinozu, Rembrandta, Van Gogha a Johana Krojfa. Pri všetkých tých väzbách a láske k vlastnej krajine by sme nikdy nemali zabúdať na to, čo, e, za čo vďačíme širšej európskej civilizácii a kultúram okolo nás to sú hodnoty, ktoré sú veľmi významné. Boli to Gréci, ktorí položili základ demokratickej štátnej forme, ktorá je dnes taká dôležitá. Renesanciu nám zase darovali Taliani. E, boli to, e, Francu- bol to francúzsky pristahovalec Christophe Flantin, ktorý e, na konci 16. storočia vydal prvé slovníky holandského jazyka. Nemeckí a francúzskí myslitelia ako Leibniz a Voltaire vytvorili základy našeho osvietenectva. Boli to britskí a polskí spojenci našej krajiny, ktorí za veľkých obetí v rokoch 1944 a 1945 vybojovali slobodu Holandska. Výdobytky sú málo kedy len čisto e, národného pôvodu Čím hĺbšie hľadáme, o to silnejšie vidíme prepojenie koreňov našich krajín a kultúr, ako sú prepletené a spojené. Teritorium sa dá ohraničiť, ale kultúra nie. Európa e, znamená aj civilizačný ideál osobných slobôd a ľudských hodnôt, rovnoprávnosť a e, súnáležitosť. Moja matka e, vystúpila pred týmto plénom po dvakrát v roku 1984 a 2004 pripomenula vysoké očakávania, ktoré mnohí mladí ľudia na začiatku 60 rokov mali od Európy e, a smerom k Európe. Povedala, že to, čo tak prozaicky začalo e, pri oceli a e, uhlí, prerástlo do hnutia, ktoré odstránilo deliace steny a múry medzi Európanmi, ktoré, čo viedlo k mieru. Ja som sa narodil v roku 1967. Dôležitý moment pre moju generáciu bol rok 1989, kedy e, múry, ktoré delili východnú a západnú Európu, ktoré sa zdali byť nedotknutelné, e, jednoducho sa zakývali a zrútili. Konec e, studenej vojny bol začiatok nového, novej doby. Nové spojenia sa stali možnými a bolo jasné, že krajiny Európy majú spoločnú zodpovednosť postupne prichádzalo aj no, ďalšie poznanie. E, úloha Európy vo svete sa za niekoľko generácií zmenila. Európa nie je, e, e, neudáva automatický tón v myslení. Nie sme automaticky centrum sveta, ani hospodársky, ani geopoliticky, ani kultúrne. Hodnoty, ktoré považujeme za univerzálne, sa nie všade eh, považujú za samozrejme a na mnohých, eh, v mnohých oblastiach sú pod tlakom. Práve eh, preto, že veríme na tieto hodnoty a na našu spoločnú tradíciu, je dôležitá naša spolupráca. Nie je to príkaz z minulosti, ale je to posolstvo do budúcnosti. V týchto časoch si musíme klásť otázku, akú Európu chceme, na čo si trúfame byť ešte hrdí. Často máme e, sklon práve problémy, deficity a starosti vyzdvihovať, ale tieto starosti, akokoľvek sú veľké, treba vnímať v kontexte toho, čo aj vďaka európskej spolupráci vôbec bolo možné a dosiahlo sa. E, na málo čo sa človek zvykne, si človek zvykne tak rýchlo ako na mier. Od Šumanovho plánu e, žiadna z členských krajín nevystrelila ani jeden výstrel na, smerom k druhej krajine. V našej únii e, sa jednoducho zakotvili mocenské a právne pomery. Patrím k prvej generácii Európanov v dejinách, ktorá mala toto šťastie a želám takéto šťastie aj budúcim generáciám. De keuze voor Europese integratie Rozhodnutie prospech európskej integrácie bolo rozhodnutie pre spoločné zakotvenie slobodnej a otvorenej spoločnosti v komunitárnom právnom systéme. 500 miliónov Európanov e, spolu našlo cestu k sebe prostredníctvom spoločných hodnôt. Realizácia a zachovanie týchto hodnôt až dodnes sa spája s mnohými diskusiami a emóciami. E, aj vo vašom parlamente sú pritom e, intenzívne emócie o implementácii abstraktných hodnot do konkrétnych zákonov a pravidiel sa vždy e, diskutuje. Pritom názory sa môžu veľmi rôzniť. Väčšinou sa to po, považuje za dôkaz e, slabiny Európy, ale je to práve dôkaz e, e, silnej stránky, kritická sebareflexia, sloboda prejavu, diskusia, demokratická kontrola na verejnosti, to je našou súčasťou len v diktatúrach nie je možná verejná e, rozprava. A prečo je teda dôležité, aby sme spoločne pokračovali e, cestu ďalej? E, odpoveď na túto otázku si dávame každodenne. Pri všetk- takmer všetkých veľkých úlohách sa ozýva volanie na lepšej spolupráci, zvládanie tokov utečencov, boj proti obchodovaniu s ľuďmi, terorizmu a zločinnosti, zlepšenie dodávok energie, zvládnutie klimatických zmien, umožnenie hospodárskeho rastu a novej zamestnanosti pre viac ako 22 miliónov Európanov, ktorí nemajú prácu. A tiež posilnenie našej pozície ako morálnej opory e, pr- proti tým silám, ktoré ohrozujú e, slobodu. Pri všetkých týchto úlohách sme e, vzájomne odkázaní na seba. Erasmus pred 500 rokmi napísal, nie, nič nie je jednoduchšie, ako poraziť tých, ktorí nie sú zjednotení. Európa je zjednotená v svojej rozmanitosti. Každý prispieva e, k celku. Európska kompozícia e, kvetov by bola neúplná bez, bez e, kvetov, ktoré rastú v Španielsku, Francúzsku, v Grécku, v Dánsku, v Nemecku. Spomíname si na tulipány, na anglické ruže, spomíname si na e, všetky typy kvetov. E, jednoducho e, naša povinnosť byť otvorený kritike a rozmanitosti musí byť zachovaná. Často máme často vidíme pri otázkach, že neexistujú alternatívy. Tak to bolo pri kríze s bankami, ale aj pri humanitárnej kríze pri tokoch utečencov e, zo Sýrie a iných konfliktných oblastí. E, e, pozerať sa vizionársky do budúcnosti nie je osobitnou silnou stránkou Európy, pretože Európa sa dokáže pohybovať vždy len takou rýchlosťou, ako jej to dovolia členské krajiny. Interakcia medzi Úniou a členskými krajinami je dôležitejšia než kedykoľvek predtým. Tu sú takisto požiadavky, ktoré si čo si vyžadujú od štýlu práce EÚ. To platí aj pre posilnenie našeho hospodárstva. Naši mladí sú našim kapitálom do budúcnosti. Robíme dostatok preto, aby e, sme splnili ich perspektívy do budúcnosti? Nevyužitý potenciál našeho vnútorného trhu e, sa odhaduje na 1,25 miliard. 60 rokov po vytvorení spoločného trhu nás to vedie k zamysleniu. Hospodárske a sociálne perspektívy pre všetkých sú významné. Na tom pracovať zasahuje viac než len podporu hospodárskeho rastu a vnútorný trh. Náš komunitárny poriadok je vlastne sociálnym právnym poriadok, poriadkom. Ide o rovnosť príležitostí. Právo študovať v iných krajinách a pracovať, e, robiť podnikateľskú činnosť, používať služby, to je vynikajúci výdobytok, ale nesmieme nikdy e, strácať z očí perspektívu tých, ktorí zaostali. Podľa nich sú to nie nové možnosti, ale no, noví konkurenti. Európa to znamená pre e, niektorých rozvoj a pre iných obmedzovanie. Obavy mnohých ľudí o, tejto, o túto Európu sa zmiešavajú s e, nesúhlasom so spôsobom, ako Európska únia je spravovaná. Pre niektorých je Brusel skôr synonymom neustáleho e, zamiešavania sa a nespojenec. Podloho sme sa star, snažili e, tvoriť ideálny obraz, ale pri, ako pri stavbe e, mostu, stabilného mostu, musíme dbať i na pravidlá, akým sa správajú materiály, napätie a rozpínavosť aby sme zabránili trhlinám. Táto nevyhnutnosť posilnenia tejto stavby sa uznáva i v inštitúciách, i v Európskom parlamente. Odpoveď znamená, e, pravidlá niektorých je viac, ale pravidlá, ktoré lepšie fungujú. Koncentrácia Európa na základné úlohy, ktoré si vyžadujú spoločné konanie. Byť čo najbližšie k občanom pri rozhodovaniach. To len posilní nielen efektivitu EÚ, ale E, zohľadní to i obavy občanov. Stratiť kontrolu e, e, a kultúrnu identitu si nikto neželá. Európskymi občanmi môžeme byť len vtedy, keď sa občania vo vlastnej krajine, vo vlastnom meste, vo vlastnej dedine cítia. Hrdý Európan musí byť aj hrdým Fínom, Francúzom, Poliakom, Portugalcom, Britom, Bulharom, Grékom, e, Nemcom alebo Holandianom. Žiaden politický poriadok neprichádza bez úzkej prepojenosti s e, občanmi. Európska únia nemôže byť nejakým projektom elitným. Všetci občania, e, všetky členské krajiny sa musia cítiť v únii ako doma, pretože Európska únia patrí všetkým. Profesorovi, vodičo, vodičovi nákladného vozidla, podnikateľovi, uchádzačovi o prácu, dôchodcovi, utečencovi e, s povolením k pobytu alebo absolventovi školy. Každoročne každý tretí Európan navštevuje e, inú európsku krajinu. Dve tretiny tak nečinia. Európska únia musí e, zohľadniť všetkých týchto občanov. Naša únia tu musí byť pre tých, ktorí sú radi doma za pecov i pre tých, ktorí radi cestujú ako priamo volený orgán Európskej únie máte vy osobitnú zodpovednosť vo vzťahu k voličom, ale aj vo vzťahu všetk- k všetkým tým, ktorých hlas v Európe je zastúpený len cez národné voľby. Výsledky volieb a referend aj v mojej krajine môžu vývoj na európskej úrovni skomplikovať. Ale európske, e, európske dejiny môžeme písať len spoločne. Môžeme ich písať e, ďalej len vtedy, keď e, voliči a volení budú ochotní navzájom si načúvať v Európe i vo vlastnej krajine. Už 60 rokov staviame e, na európsku spoluprácu, staviame tento európsky most do budúcnosti. Tento most bol najprv úzky, ale za tie roky sa rozšíril. Zvýšili sa požiadavky a zvýšili sa ambície či, či nás táto konštrukcia naďalej unesie, to závisí od nás. Závisí to od toho, do akej míry sa nám podarí e, zachovať tie silné spojenia a vy, e, ako zástupcovia európskych občanov, e, vo všetkej tej rozmanitosti máte osobitnú úlohu. Akokoľvek veľká je táto rozmanitosť a do akej miery sa od seba navzájom líšime, je tu ešte viac, oveľa viac, čo nás zjednocuje. Želám vám, E, naozaj od srdca úspech pri vašej e, dôležitej práci.